La séance est reprise. Opätovne zahájujem schôdzu. Je voudrais vous rendre compte de la conférence. Rád by som vás upozornil, alebo dám teda porozprával, pardon, o konferencii, ktorej som sa zúčastnil včera na základe pozvania komisára Oettingera. Tá konferencia sa týkala budúcnosti financovania Európskej únie. Zúčastnili ste sa aj, aj viacerí, e, najmä toho panela, na ktorom som reagoval na otázky moderátorky Nadie Kalvino. Včera pán komisár Oettinger na konferencii potvrdil návrh, ktorý predniesol aj pred našim výborom. Čiže je naozaj sústredení na to, aby sa dopracov, aby sme sa dopracovali k viacročnému finančnému rámcu na, e, na jar roku 2018, na nadchádzajúci, na nadchádzajúce obdobie. Pardon, opravuje sa pán predseda na jar 2019, čiže potom v maji roku 2019 bude mať komisia k dispozícii ten návrh e, viacročného finančného rámca. Bolo tam zúčastnených viacero ministrov, traja a jeden veľvyslanec, čiže reprezentovali štyri rôzne členské štáty EU. E a títo ľudia mali naozaj sľubné pripomienky k otázke vlastných zdrojov, k otázke potreby revízie e, rozpočtu. Hovorilo sa tam o zavedení e, financií na to, aby sme mohli reagovať na situáciu, ktorá nastala za uplynulé roky, čiže otázka bezpečnosti, migrácie. Jednoznačne naozaj tu bol cítiť e, silný záväzok, veľmi slubný zo strany týchto členských štátov. No a chcel by som tiež e, povedať aj to, že e, parlament bol pripravený na nastavenie diskusie, aby sme mohli riešiť situáciu bezodkladne. Hlavy štátu a vlád eh, jednoznačne prezentujú svoju víziu budúcnosti EÚ. Hovoríme tu o projekte pre Európu a je potrebné z toho vyvzdiť dôsledky. Pokiaľ ide o obálku finančných prostriedkov, tak hovoril komisár o možnosti zníženia počtu finančných prostriedkov z dôvodu odchodu Británie z EÚ od roku 2019 už e, Spojené kráľovstvo nebude prispievať do rozpočtu. Čiže bude potrebné nájsť iné prostriedky, aby sme túto stratu kompenzovali. Hovoril o škrtaní istých výdavkov a hovoril tiež o ďalších e, príspevkoch e, zo strany členských štátov. Samozrejme, potrebujeme stanovisko rady k týmto všetkým pripomienkam. Bolo by určite dobré, aby v prvom rade e, bolo možné dopracovať sa k stanovisku akejsi vízie budúceho európskeho projektu a potom neskôr to pretaviť do rozpočtového plánu. E, budeme potrebovať vyššiu mieru flexibility, aby sme sa prepracovali tou rozpočtovou galaxiou, ako sme to nazvali. Čiže sú tu rôzne e, nástroje, e, ktoré naozaj neuľahčujú európskym občanom, aby sa orientovali v európskom rozpočte. My si myslíme, že e, rozpočet by mal byť občanom zrozumiteľný a treba riešiť naozaj veľký e, problém prostriedkov na to, aby sme sa orientovali v tej galaxii zdrojov, čiže sa v tom strácame a tým pádom parlament nemá až takú vysokú mieru kontroly. E, pán Oldrich, pani Zabal tam boli prítomní a možno, že by sa s nami chceli podeliť o svoje pocity z tejto situácie. Pani Gardezabal. Ďakujem veľmi pekne, veľmi stručne len, pretože vy už ste zhrnuli to, čo sme si vypočuli včera po obede. Je pravda, že tie príspevky, o ktorých ste práve hovorili, tak vyvolávajú určitú nádej zastupcovia vlád, ktorí boli prítomní, prednesli isté návrhy, ktoré idú tiež tým smerom to, čo my nastupujeme v parlamente, náš výbor, a ja som bol, bola trochu prekvapená eh, z pozícií niektorých vlád, ktoré nie sú veľmi priateľské voči Európe, ale a, eh, treba hovoriť o vlastných prostriedkoch, o výške budúceho viacročného finančného rámca, hovorilo sa, že na nové priority potrebujeme nové prostriedky, takže bolo to relatívne optimistické. I ja som z tejto konferencie odišla s nádejou dnes ohľadom na podieve diskusie do obeda, kde sa hovorilo o štruktúrálnych fondoch, spoločnej poľnohospodárskej politike. To boli tie oblasti, z ktorých sa mali vyňať prostriedky, aby sa financovali iné oblasti. A včerajšek bol teda optimistický. Dôležité je, aby sa dosiahla rýchla dohoda a aby parlament od začiatku bol zapojený, pretože samozrejme musíme mať e, naše e, práva dodržané v rámci diskusie o VFR. Pán Olbricht, ďakujem pekne. Ja súhlasím sa všeobecným dojmom, som trochu menej optimistický ako kolegyňa. Nie kvôli tomu, že jedným z rečníkov bol podpredseda vlády našej krajiny. E, ja som zistil, aká je politika, takže ministri boli z veľmi konkrétnych krajín a mali veľmi špecifické názory a boli to ministri z e, krajín čistých e, prispievateľov, čo by možno bola trocha iná, trochu iná pozícia, ale v každom prípade treba ísť týmto smerom a na, na záver by som chcel povedať, že my sa spoliehame na serióznu úroveň spolupráce na ministrov a nie s z personálu bez oho- pri všetkej úcte personálu, ktorý často je lepší ako ministri, ale oni nepríjmajú rozhodnutia. Takže ja myslím, že by sme mali pokračovať a viem, že ďal- ďalšia konferencia sa uskutoční v januári. Oplatí sa tam ísť. Som si počul, že to doobednejšia, doobednejšia časť bola, nebola až taká optimistická, hlavne čo sa týka kohézie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Rubik. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel prejsť k inej téme, k dnešnému hlasovaniu konkrétne. No a problém je, že hlasovanie bolo oznámené s malým predstihom, preto je ťažké pre mnohých kolegov, aby sa zúčastnili, pretože všetci sme v troch, výboroch a máme mnohé ďalšie parlamentné aktivity. Ja by som dnes, zajtra sa má zúčastniť zasadnutia VTO v Ženeve, ale kvôli eh, hlasovaniu som to zrušil, čo spôsobí veľké náklady parlamentu aj administratíve no a tiež zamestnanci, ktorí mali so mnou ísť, ktorí to pripravovali, tak ešte na VTO, pretože eh, toto hlasovanie bolo oznámené s malým predstihom. Ja by som do budúcnosti chcel požiadať, aby takéto dôležité hlasovanie, toto je najdôležitejšie hlasovanie celého roku, aby sme to naplánovali dlhodobo, aby to bolo transparentné pre všetkých poslancov, keď sa, keď sa bude hlasovať. Pre nás je to obrovská výzva, takto v krátkosti všetko zmení celé plány, znamená to vysoké náklady, stratu času a energie, takže ja by som chcel požiadať, aby sme v budúcnosti prispôsobili plánovanie hlasovania poslancom, pretože my máme množstvo aktivít a činností a mnohé činnosti e, majú veľký význam, pričom ja si myslím, že hlasovanie vo výbore má naj, najväčšiu prioritu za celý rok a preto ja som zrušil cestu na VTO, tak aby som sa dnes mohol zúčastniť. Ďakujem pekne. Áno, beriem to na vedomie, tiež mi je ľúto, že, sme, že tu bol ten problém, že sme museli skončiť e, skôr s našim programom. Avšak tradícia je taká, že pondelky, útorky a stredy posledného týždňa septembru sa venujú práve tomuto typu záležitosti a mm, treba povedať, že sme nad tým strávili v princípe 3 dni. Za posledné 2 roky sme skrátili e, čas týkajúci sa pozmeňujúcich návrhov zo strany spravodajcov a tenových spravodajcov, avšak na nešťastie tá záverečná schôdza, to sa riešilo na poslednú chvíľu, teda neskoro. A ja dúfam, že na budúci rok budeme mať k dispozícii e, časový rozvrh skôr. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rád dodal niečo k tomu, čo sa hovorilo o viacročnom finančnom rámci po roku 2020. Ja si myslím, že pre tento výbor pre tento výbor je mimoriadne dôležité, aby sme si uvedomili a pochopili, že je to historická príležitosť pre Európsku úniu a pre nás rozpočet. A merať to, ako, koľko optimizmu mal niekto cítiť po včerajšom paneli, tak ja by som tam nezachádzala až veľmi ďaleko, boli tam čistí príjemcovia a viem, že nás čaká eh, veľmi tvrdá bitka s radou, pretože len veľmi ťažko sa zbavujú z ktorých zaužívaných eh, zvykov. Takže toto je naša povinnosť, aby sme vyvinuli maximálne úsilie a pracovali stanovisko parlamentu, ktoré bude veľmi jasné. Nebudeme mať ďalšiu príležitosť. A to v každom prípade bude reflektované v stanovisku, ktoré vypracúvam v mene Výboru pre rozpočtovú kontrolu. Ďakujem pekne. Sí. Ďakujem. Pán predseda, len to objasním pani Gardia Zabal a ja, my sme hovorili eh, nejakých dojmoch, ale toto je otázka obsahu. Ten obsah je dôležitý. Bol to skutočný obsah alebo nie? To prvé náznaky, to, čo prichádza, ten obsah, takže preto máte úplnú pravdu. Je to jedinečná príležitosť a my musíme jasne povedať, či máme len pozitívne pripomienky, alebo máme aj obsah. Naša analýza bola taká, my sme videli prvú analýzu obsahu, takže napríklad závažná debata o vlastných zdrojoch. No, výsledok zo včerajška, hovoríme o vlastných zdrojoch, a to je niečo nové. Ja chápem, čo hovoríte. A preto to hovorím na to, aby som vyjadril svoj názor. A to je tento element. Ďakujem pekne. Pokiaľ by sme mohli sa spoliehať na vlastné zdroje v zásadnej miere, to by znamenalo, že by sme už nehovorili o čistých prispievateľoch a čistých príjemcoch. Avšak komunitný duch by potom trpel týmito našimi ambíciami. Dnes ráno e, koordinátori prijali viacero rozhodnutí, najmä pokiaľ ide o nominácie Jans Gajer bude spravodajcom agentúr, e, e, na tému agentúr pre výbor LIBE. Je to nariadenie o NISA Európskej agentúre pre kybernetickú bezpečnosť. Skupina IPBS vyberie spravodajcu na správu pre výbor Eh, pre rybolov. Je to protokol o príležitostiach v oblasti rybolovu. A potom tu máme tiež eh, otázku vypočutí a misií a workshopov. Čiže pokiaľ ide vypočutia rok 2018, prvé vypočutie je hodnotenie finančných tokov komisie týka spojené, na, eh, spojené s migráciou vo vnútri únie. Potom druhé vypočutie externé aspekty migrácie, vrátanie externých finančných e, fondov. Tretie vypočutie budúcnosť prípravných činností v oblasti výskumu, v oblasti obrany a hľadanie prostriedkov na podporu spoločnej e, obranej politiky. Štvrtá téma rozpočet EÚ a Parížská dohoda o klíme. Koordinátori tiež e, hovorili o, o misiách. Prvá bude do Írska počas zelen, pardon, februárového trikisového týždňa, potom počas aprílového trikisového týždňa sa pôjde do Moldavska, v máji do Španielska, do, konkrétne do Baskicka, aby sme videli, ako sa tam čerpajú európske fondy a ďalej v júli Izrael a Palestína. Výbor pre rozpočet bude rovnako v roku 2018 organizovať workshop o rozpočtových e, aspektoch týkajúcich sa eurozóny, čo eurozóna je a kam smeruje, pretože členské štáty EÚ, veľa teda členských štátov EÚ sa chce stať členmi eurozóny. Poprosíme tematické oddelenie, aby sa, pri, aby sa zhostilo prípravy štyroch štúdií, Prvá vec, kohezná politika, druhá vec, a identifikácia úloh či oblasti týkajúcich sa e, financií a platieb príjemcov. Potom tretí bod prostriedky, ktoré ešte môžu byť čerpané a po štvrté možné e, prostriedky európskeho rozpočtu okrem vlastných zdrojov. Napríklad neprečerpané prostriedky, napríklad žiadosť o víza na vstup do EÚ. Tam by e, príjemcovia mohli e, poplatky smerovať potom, ktoré by teda potom boli smerované do rozpočtu EÚ Máme tu návrh zápisnice predchádzajúcej schôdze. Má k tomuto niekto pripomienky? Pokiaľ nie, tak považujem zápisnicu za schválenú. Teraz prejdeme k bodu, ktor- na ktorom pracujeme spoločne s Výborom pre kontrolu rozpočtu. E, ide tu o vývoj trialógov, ktoré majú za účel e, zjednodušiť postupy týkajúce sa e, finančných pravidel. Ak e, by pani Gressl sa chcela ujať slova, bol by som rád a potom dostane slovo spolu spravodajca pán Švác. Čiže Chcem sa opýtať e, predsedu e, výboru pre rozpočet. E, bolo tu skutočne veľa kontrol v oblasti rozpočtu EÚ. Čiže naozaj tie, tie kontroly prebiehajú. Zaujímalo ma o tom počuť niečo viac. Ďakujem za slovo. No, tretie zasnutie trvalo tiež 4 hodiny. Preslišme od článku 62 až 84 eh, v porovnávacej tabulke. Takže detailné. Predtým sme hovorili o ustanoveniach o európskych eh, úradoch, eh, verejno-súkromných partnerstvách, všeobecné ustanovenia o finančných aktéroch. Nedosiahla sa, nedosiahli sme dohodu o E, zdieľané, e, zdieľaný finančný manažment, hlavne čo sa týka e PPO a tiež kombinácia, kombinácia prostriedkov spolupráci s EFSI máme financovať rôznych projektov v, z regionálnej politiky členských štátov, kde tiež nebola dohod, dosiahnutá dohoda, otázka k tomu, že zakladáte európske úrady a inštitúcie, tam sa tiež nedosiahla dohoda exekutívne agentúry a otázka za umoje stále otvorená, ako aj otázka rámcového finančného poriadku, hlavne čo sa týka externého auditu agentúr. Ďalej článok 73, implementácia výkonnosti, to je pre nás veľmi dôležité a pri hodnotení programov sa to musí odraziť, rovnako čo sa týka viacero z ich, to je spojenie panela pre finančné nezrovnalosti a disciplinárne opatrenie. Ďalší trialóg sa uskutoční e, v Štrásburgu, e, kde začneme od začiatku články 1 až 84, aby sme hovorili o tých nedoriešených veciach, aby sme na to nezabudli. E, v oktobri sa uskutočnia dva ďalšie trialógy, dva ďalšie dodatočné zasadnutie sa plánujú v novembri. Kvôli kvôli kolidovaniu sme museli niektoré termíny zrušiť. Ja ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastňujú rokovaní. máme ešte veľa práce, ale dôležité je, že to postupuje vpred. Ďakujem pekne, pán predseda. Merci, monsieur Ashworth. Ďakujem pekne, pán Ashworth. Vážený pán predseda, ja doplním len veľmi málo k tomu, eh, čo práve povedala moja spoluspravodajkyňa. Ja by som chcel len pripomenúť kolegom, že pôvodný zámer bol, aby sme túto prácu ukončili do konca jesene tohto roka doteraz sa uskutočnilo 12 hodín trialógu a neprešli sme ani polovicou prvej časti. Už sa objavilo množstvo oblastí, kde e, sa inštitúcie e, nedokázali dohodnúť. V tom treba ešte urobiť veľa vecí a samozrejme ešte zostáva veľa vecí, ktorých sme sa ešte nevenovali času je málo a je nemožné, že sa to ukončí na jeseň tak, a, ako bolo pôvodne zamýšľané, ale aj napriek tomu veľa práce do toho ide. Ďakujem kolegom, hlavne spoluspravodajkyni a vám, pán predseda, za konštruktívny prístup a tešíme sa na ďalší pokrok budúci týždeň. Myslím si, že by sme mohli už ukončiť diskusiu k tomuto, ale ešte by som prejsť dal slovo tieňovým spravodajcom. Nie, dobre. Tak môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Ďakujem pani Gresle a pánu Ašvarcovi. Dám tu ja teda slovo Monike Holmajer o politike Ďakujem veľmi pekne. Ehm, zo pár informácií, e, pretože potom neskôr musíme prísť aj k rozhodnutiam. Je tu avizovaný projekt budov, kde nemáme bližšie informácie. Ide o informačnú kanceláriu Európskeho parlamentu i Európskej komisie v Paríži. Na jar roku 2018 by, by mohlo dôjsť k sťahovaniu do novej budovy čo je samozrejme v Paríži vždy veľmi lacné. Po vypršaní e, nájomnej zmluvy dôvody vzťahovania sú, že terajšie priestory nie sú bezpečné. E, štruktúrálna renovácia je, je veľmi potrebná a napriek e, prieskumu trhu sa ešte nenasiela, nenašla budova kde by sa mohlo rýchlo prebe- dôjsť k sťahovaniu a preto sa e, siahlo po prechodnej e, verzii a potom sa hľadá dl- dlhodobejšie riešenie. Presnejšie informácie nám ešte pošlu, ako náhle bude, budú mať e, podrobnejšie informácie. Merci. Merci. Ďakujeme za informovanie o vývoji v tejto veci za upresnenie k informáciám, ktoré nám e, e, prišli, pokiaľ ide o e, presu priestorov delegácie v Paríži. Máte ešte otázky? Nie? Tak otvoríme hlasovanie ako ďalší bod našeho programu. Pripravte si kartičky do hlasovacích zariadení na to, aby sme mohli overiť, či môžeme hlasovať aj elektronicky a že všetko dobre funguje. E, Vychádzame z toho, že teraz sa hlasuje. Vidím, že tu potenciálne máme 31 osôb, ktoré môžu hlasovať. 33. 34. 35 dokonca. Pas de carte Le rapporteur général n'ayant pas de carte, il nous tiendra informé <laughs> de ses votes tout à l'heure. Euh, donc 30... Takže 36 hlasujúcich prítomných je. Ale tri, traja z vás, ktorí máte kartičky, ste sa ale nevyjadrili. Teda jeden z nich som zjavne ja. Takže končím hlasovanie. Ešte dvaja nehlasovali. Sur la section 3, budget 2000... Takže e, rozpočet 2017, tu nie je nejaký dopyt k transferom, pán Gajer. E, oddiel 3, nie. Ďalšie oddiely, pán Tarant, spravodajca, nech sa páči. Monsieur Tarant, vous avez la parole. Um, thank you, Mr. President. Ďakujem. Aby sme ušetrili čas. Všetci ste dostali vysvetlenia, tak ja si ušetrím slova. Ja som sa rozprával s tými, čo žiadali presuny. Napriek mojim, mojemu E, skeptickému postoju ma, tak povediac, e, svojím spôsobom presvedčili. Ďakujem za veľmi lakonickú syntézu, ktorú ste nám práve prednesli. Ide o potvrdenia, ktoré možno e, považovať za prijaté bez hlasovania. 4 transfery, 4 prevody a jedna modifikácia Eh, organigramu, teda plánu zamestnancov. Ak si nikto nežiada hlasovať, tak považujeme tieto transfery za prijaté rozpočtovým výborom. Rovnako tak modifikácia organigramu. Teraz politika budov. A tu dám znova slovo Honike, aby nám pred hlasovaním predniesla svoje stanovisko. na úvod veľmi stručne predstavím projekt komisie v Luxemburgu, ktorý sa na dva týždne pozastaví, ešte pretože treba e, sa ešte čosi popýtať. Ide o projekt budov, vyplývajúci z toho, že budovu Jean Monnet v júli 2014 kvôli silnému zaťaženiu azbestom sme ju museli rýchlo opustiť Určité prieskumy nám to rýchlo odporúčali. E, tým pádom sa prenajali v, v drozbách, budove drozbách e, náhradné priestory, takisto v iných a tá pôvodná situácia v žamone vyzerala tak, že 7800 e, štvorcových metrov hlavne na skladovacích priestoroch boli k dispozícii. Tie problémy, ktoré teraz máme s tým prechodným riešením, 2650 metrov nestačí to. E, z časti sa musia tie skladovacie priestory prepustiť. Jednoducho práce prebiehajú e, pomalejšie a z časti e, sa musia zamietať určité práce alebo proste odložiť. Mám však zo pár otázok ktoré e, potrebujem ale si ujasniť s komisiou do budúceho zasadnutia výboru. Sú tu určité kontajnery, e, kde obsahy nie sú známe, ale je tu i zo pár vecí, napríklad OIL, personál OINL z dôvodu ručenia nemôže využívať zariadenia parlamentu. Ak to tak je, e, mal by sme to zmeniť Nemali by sme tie veci obstarávať dvojnásobne. Treba vyjasniť, prečo jedna inštitúcia od inej inštitúcie určité veci nemôže využiť. To jednoducho považujem za zložité. A potom sa tu hovorí, že ide o uloženie interného a externého personálu, že vraj nie je prípustné v jedných priestoroch. To mi jednoducho nie je jasné momentálne, prečo by to nešlo. Sú tu rôzne body, vyššie náklady dopravy a náklady na personál a tak ďalej. Chceme prenajať budovu, ale cena je podstatne vyššia ako u zvyšku budovy. S, celkom milo e, nám to chcú predať tým, že nám započítajú len tie čisté nájomné náklady a nie tie prestavbové, ale tie prestavbové náklady de facto zdvojnásobujú tú cenu nájmu a tu by som chcela s tým hovoriť s komisiou a preto ešte raz e, pozastavujem tu, alebo teda preskúmam tento materiál. Stanovisko si môžeme pripraviť, a keďže komisia nám dá, a keď nám dá uspokojivé odpovede, e, e, tak to na budúce môžeme otvoriť, ale preventívne to môžeme teraz potvrdiť, ale na 4 roky prechodného riešenia dvojnásobná cena, to sa mi zdá trošku veľa predsa len. Takže... A druhá vec, neproblematické bodovy, bodovy to je budova CDMA a B28, a detaily nemusím tu nariešiť. Jedna bedova, budova sa začala používať v roku 2004 namiesto 5,9 milióna v budúcnosti máme platiť len 4,3 milióna, takže v jednej budove platíme menej o 1,5 milióna, 26% menej a v tej druhom roku, v druhej budove, pardon, klesne cena zo 4,8 na 3,1 milión, minus 24%. To ako výbor pre rozpočet môžeme privítať, náklady sa tu šetria, a pre tieto dve budovy vás žiadam o súhlas. Sú tu otázky, pozorovania? Takže pokiaľ ide o budovu v Luxembursku, tak to odkladáme o dva týždne a pokiaľ ide o budovu v Bruseli, na rue du Champ de Mars a na ulici Beliard, tak spravodajkynia súhlasí pretože sa na tom ušetrí. Hlasujeme s jednotím ruky, kto je za. Kto je za, nech zdvihne ruku, prosím. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to schválené. Poprosíme mikrofón pre rečníka. Takže teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňovacích návrhoch. Hovoríme o návrhu európskeho rozpočtu na rok 2018. Ešte raz by som zdôraznil, aká je táto schôdza dnešná aj zajtrajšia dôležitá pretože pokiaľ sa nám to nepodarí ukončiť dnes popoludní, budeme musieť na tom pracovať či zajtra ráno. Hlasovať budeme o 2392 pozmeňovacích návrhov, ktoré vypracovali výbory, skupiny a poslanci. Spravodajca Siegfried Morrison je a potom spravodajca pre ostatné oddely Richard Ashworth naozaj intenzívne pracovali a chcem sa im za to poďakovať. Naozaj vykonali obrovský kus práce, trvalo to viac niekoľko mesiacov, e, kde sa prijímalo viacero rezolúcií pracovných dokumentov. No a posledný týždeň došlo k skúmaniu pozmeňovacích návrhov a vypracovaniu kompromisných návrhov. To je vždy mimoriadne citlivá záležitosť. Ak súhlasíte, mohli by sme pristúpiť k hlasovaniu e, po jednotlivých oddieloch dnes popoludní. Budeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch z oddielu 3, rozpočet e, komisie, oddiel 5, administratívne e, náklady a agentúry. Potom rubrika 1a, 1b, 2, 3, 4, potom príjmy a špeciálne e, nástroje a ak sa podarí, tak aj pilotné projekty a prípravné činnosti. E, schôdza musí byť ukončená do 18.30. Zajtra ráno dokončíme hlasovanie o dieli 2, to, čo sa nepodarilo hlasovať dnes e, popoludní. 3, pardon. A týka sa to aj platieb a potom budeme hlasovať o ďalších oddieloch ukončíme oddiel 1, kde sa rieši rozpočet parlamentu. Ale prv, ako pristúpime k hlasovaniu, ešte sa obratím na spravodajcov, aby e, nás oboznámili so svojím prístupom a s tým, e, na základe čoho vypracovávali kompromisné návrhy Siegfried. Dobre popoludní kolegovia. V prvom rade by som rád poďakoval všetkým kolegom, ktorí intenzívne pracovali spolu s nami za tieto týždne, tieňoví správodajcovia, politické skupiny, vaši osobní asistenti, zamestnanci politických skupín. Všetci boli rozhodujúco dôležití pre vytváraní balíčku, ktorý má svoje politické priority vyjadrené na začiatku tohto roka Tiež to plní očakávania, ktoré podľa nás občania Európy majú oči únie. Čo tento kompromisný balíček obsahuje? V prvom rade využívame e, návrhy flexibility, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, s cieľom financovať e, politické priority, ako som už bol povedal Zamietame samozrejme všetky tie škrty zo strany rady. My si totiž myslíme, že ak by sme prijali škrty rady, ktoré vychádzajú z menej prostriedkov na výkum, výskum, inovácií, infraštruktúru, malé a stredné podniky, práve tie oblasti, ktoré posilňujú EÚ vytváranie pracovných miest. Ak by sme to prijali, jasne by sme sa vydali cestou k slabšej únii, k slabšiemu rozpočtu. Preto znovu nastolíme všetky škrty, hlavne pokiaľ ide o 1Ačko, výskum, inovácie. To sú predsa, to sú predsa finančné zdroje, ktoré e, sú veľmi požadované a sú tam dobré produkty. Po druhé, Európska komisia tiež navrhuje vytváranie Európsky kort Solidarity, teda začiatkom budúceho roku legislatívny proces ešte predbieha. Je to dobrý e, projekt, ale ako náhle, teda pokiaľ legislatívny proces nie je uzavretý, e, nemôžeme to posudzovať, preto znavo nastúvujeme tie e, línie, pokiaľ ide o tie jednotky Solidarity, čakáme na prostriedky, ako nové sa uzavrie legislatívny proces. Popri tých dvoch základných prístupoch musím povedať, že tiež e, znovu e, napravíme všetky škrty v oblasti EFSI. Teraz e, oddiel po oddieli, alebo teda okruh po okruhu, jednotlivé nárasty 143 miliónov tesne nad e, maržu v 1A. Chceme výskum, výskum a malé a stredné podniky e, financovať. 22 miliónov kosme, 15 pre Európsku výskumnú radu, 10 na SME, 10 e, miliónov Marie Curie, 32 Erasmus, 8 miliónov na vý, vý, výnimočné každoročné podujatia. K 1Ačku sme veľa hovorili s politickými skupinami o iniciatíve pre e, mladých. Je to dôležitá vec. 233 miliónov navrhovaných komisiou je veľmi ďaleko od toho, čo Európa potrebuje na boj proti nezamestnanosti politické skupiny e, dožadujú sa 600 miliónov eur. K dvojke navrhujeme mierne nárasty v súvislosti s klimatickými zmenami 21 miliónov eur, 6 miliónov na mliečne produkty a ich e, skladovanie a 50 miliónov pre mladých polnospodárov. Chceme mladým Európe dať viac možnosti v, vo vidieckých oblastiach a zamestnanosť tam tiež. Migrácia a bezpečnosť jedna z priorit parlamentu. Preto sme sa pozorne zameriavali na trojku. Nulová marža v trojke, tak sme sa rozhodli posilniť agentúry EÚ, tam, kde je to potrebné, ak dáme agentúram viac prostriedkov, budú mať viac kompetencií a dostaneme, dosiahneme viac, pričom sme len mierne navýšili financie. EASO 26, CEPOL 3,3, Eurojust 3,1 milióna eur. Jasný signál že chceme bojovať proti e, migračnej kríze, zvyšujeme financie Eh, admi fondu a fondu eh, vnútornej bezpečnosti 15 miliónov eur. 21 miliónov na progr- programy Kultúra a občianstvo k štýrke treba rozhodnúť, či nástroj pre utečencov z Turecka sa zachová. Vieme, že tu nie je záverečné rozhodnutie v štvorke. To závisí od tohto fondu pre Turecko. Istou to neistotou treba pokračovať zodpovedným spôsobom. Neprekročíme teda štvorku, zostaneme v tej marži a navrhujeme nárast 121 miliónov eur pre e, južné susedstvo. Tu je najviac tlaku a najväčšie výzvy 25 miliónov východné susedstvo, 35 miliónov Balkán, aby sa podporila stabilita regiónu. Príspevok eh, Erasmu 26 miliónov eur, 2 milióny cyperskej tureckej komunite na proces na Cypre 25 DCI, 28 humanitárna pomoc. Hovorili sme o financiách e, pre Turecko a tu sme sa rozhodli pre dopity v AFETE a tu vidíme, že na financovanie politických reforiem v Turecku musíme byť určité škrty na základe vývoja v teréne v Turecku. Nemyslíme si, že Turecko sa posúva smerom k európskym štandardom a preto sme sa rozhodli e, znížiť e, o 50 miliónov e, eur IPA a dať prostriedky do rezervy. Chceme zmeny v Turecku, preto dávame prostriedky do rezervy. Signál je to jasný. Prostriedky sa dajú k dispozícii ako náhle možno pozorovať zlepšenie v Turecku. U ďalších agentúr navrhujeme popri teda agentúra v oblasti spravodlivosti, navrhujeme veľmi nízke zníženie pre tieto agentúry ESA napríklad na základe novej legislatívy keď získavajú nové zodpovednosti. Toto, pán predseda, je prehľad toho, čo navrhujeme diel po dieli. Potrebujeme teraz jasný mandát od parlamentu dnes v rozpočtovom výbore a koncom oktobra v pléne, aby sme v tvrdých rokovaniach v rade boli dobrými partnermi. Takisto v prípravných a pilotných projektoch máme balíček ktorý odzrkadluje priority politických skupín parlamentných výborov v parlamente takisto. Možno to podľa mňa dobre podporiť. Teším sa na hlasovanie a všetkým vám ďakujem. Viem, že ste tvrdo pracovali, ale odviedli sme spolu, spoločne dobrú prácu. Ďakujem. Ďakujem, pán spravodajca. Vy ste ste sa naozaj tiež e, mimoriadne snažili. Ďakujeme vám za to. Ďakujem, že ste nám objasnili to hlasovanie, ktoré budeme za chvíľočku riešiť. Pán Našovec, ešte nás prosím poinformujte o ostatných oddieloch. Ďakujem za slovo. A ja sa chcem poďakovať kolegom z výboru, deňovým spravodajcom a ich e, zamestnancov za e, veľký kus práce v kompromisnom duchu, ktorý bol dôležitý pri týchto rokovaniach. Naozaj nikdy nie je jednoduché nájsť rovnováhu medzi jednotlivými e, oddielmi. V apríli sme to začali riešiť a parlament e, hovoril o 2,3% navýšení rozpočtových prostriedkov, avšak berme do úvahy aj infláciu. E, a mne sa zdalo, že to bolo naozaj rozumné riešenie rozumný návrh teda. A preto som navrhol tomuto výboru, aby to bol akýsi benchmark aj pre ostatné inštitúcie. Avšak Identifikoval som tri inštitúcie, ktoré majú doplňujúce požiadavky, ktoré sú oprávnené a potrebné. A preto som teda pridelil ďalšie zdroje na 2,3 ide o Európsky súdny dvor kde je potrebné zvýšiť bezpečnosť a tiež aj financie na preklad. Ďalej, SVČ. Tam tiež je priorita, ktorá sa týka nástroja na komunikáciu. Avšak nástroj som sa sústredil na to, aby sme sa dopracovali k tým 2,3% tým, že budeme šetriť niekde inde. A identifikoval som dvo, dva výbory, kde som navrhol zmrazenie prostriedkov. Ja rovnako tiež v prípade dvora auditorov navrhujem e, viacero efektívnych úspor. E, tie odporúčania boli akceptované. Čo sa týka dvora auditorov, tak e, rád by som ešte pripomenul, že chyba na hlasovacom zozname, my budeme hlasovať len raz o pozmeňujúcom návrhu o 3 miliónoch dodatočných pre dvor auditorov. No a ja som tiež e, sa rozhodol, že pôjdem tradičným protokolom a že viem rešpektovať tú džentlmenskú dohodu a preto som sa nesnažil e, meniť e, rozpočet rady, rovnako som ochránil aj ombudsmana od ďalších škrtov a pre dozorného úradníka na ochranu údajov som zaručil správne fungovanie e, cestou prostriedkov. No a rovnako chcem zdôrazniť, že môj návrh a moje návrhy e, sú kompromisom. Čo najviac som sa snažil zohľadniť e, názory a návrhy ostatných skupín a výborov a opätovne, preto by som im chcel poďakovať za tieto návrhy. Ďakujem im za ducha kompromisu. No a tento zodpovedný návrh e, všetci podporia. Ďakujem pekne. Merci, merci, monsieur le rapporteur. Ďakujem, pán spravodajca. Ďakujem aj teraz za všetku túto prácu, vďaka ktorej sa budeme teraz vedieť vyjadriť. Otváram teda hlasovanie. Začneme oddielom 3. Od, e, rubrika, alebo to je ča, časť 5. Je to rozpočet komisie. Máme tu dva podbloky. Prvý je dôkladne rozpracovaný v prílohe 1. Kto je za? Ďakujem. Proti? Kto sa zdržal? Schválené. Druhý podblok, podrobne rozpracovaný v eh, prílohe tabulka Lekdeza. kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Teraz prejdeme k oddelenému hlasovaniu. Najprv o OLAFe. Prvé hlasovanie riadok 24.08, kto je za? Proti? Overíme si to elektronicky. Hlasovanie otvorené, čiže 24.01.08. Všetci ste hlasovali, zjavne ešte dvaja nehlasovali. Môže j'ai voté. Bon, eh bien, est le scrutin est éclos? Takže hlasovanie je ukončené. 20 za, 13 proti, 2 sa zdržali schválené. A teraz máme rezervy. Prvá. Olaf, kto je za? Proti. Zdržal sa, schválená. Druhá rezerva e, týka sa platov členov výbo- e, inštitúcie za proti, zdržal sa. Myslím, že to je zamietnuté, ale radšej si to overíme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. 26 proti, 10 za. Rezerva pre špeciálnych poradcov. Kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnuté. Tri pripomienky. Prvá. 0401-0402. Kto je za? Proti? A zdržal sa? Schválená. Druhá. O verejných priestoroch za? Proti? zdržal sa, schválené. A tretia, e, 25.01.02.13, kto je za, proti, a kto sa zdržal, zamietnuté. A teraz sa dostávame k agentúram. Tri podbloky. Prvý je v prílohe tabulka 1, kto je za? Proti? Zdržal sa e, schválené. Druhý podblok, príloha tabulka 2, e, za, proti, zdržal sa e, schválené. Tretí podblok, príloha tabulka 3, kto je za? proti, zdržal sa, schválené. Teraz budeme eh, odhlasovať oddelenie. Máme tu niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré začínajú 040311 a končia 040314. Tie by mali buď vypustiť e, položku alebo redukovať e, kredity, pretože spravodajca nesúhlasí. Čiže mohli by sme sa vyjadriť unblock e, o týchto 20. Nikto nie je proti. Kto je za to, aby sme hlasovali o týchto pozmeňovacích návrhoch? Unblock. Takže hlasujeme unblock. Kto je za tieto pozmeňovacie návrhy, prosím, zvinite ruku. Kto je proti? Zdržal sa? Tieto pozmeňovacie návrhy sú zamietnuté. Teraz sme zase pri tých poznámkach. Prvá, o tej prvej sa hlasovať nedá. Druhá, 330207. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť. Kto je za? Proti? zdržal sa, schválené. A potom e, položka 330304, e, súdna spolupráca Európskej únie, Eurojust, kto je za? Proti, zdržal sa, zamietnuté. Dostávame sa k rubrike 1a. Un premier sous-bloc. Prvý podblok. Tu sú návrh, návrh rozpočtu a kto je proti, za, pardon, proti. Zdržal sa schválené. Druhý podblok. Ten sa týka európskej solidarity. Príloha tabulka 2. Kto je za proti? zdržal sa e, schválené. Tretí podblok, príloha tabulka 3, kto je za, proti, zdržal sa schválené. Štvrtý podblok, z, e, mimo návrh rozpočtu príloha tabulka 4, kto je za, proti, zdržal sa schválené. Piatý podblok, za, proti, zdržal sa, e, schválené. Dostávame sa k oddelenému hlasovaniu. Máme tu niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré sú od riadku 010405 až 040107. E, o tomto by sme mohli hlasovať blok, pokiaľ súhlasíte. Nikto nie je proti. Dobre, e, kto je za to, aby sme tieto pozmeňovacie návrhy schválili? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže sú zamietnuté. Potom je tu kompromis na týkajúce sa položky 02201 podblok 4, kto je za? Proti? Zdržal sa? Tento kompromis je schválený a pozmeňovací návrh GUE padá. Položka 02030202. Tam ide o vypustenie položky, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Ďalej 02040203, kompromis o podbloku 3, kto je za, proti, Zdržal sa? Schválené. Podmeňovací návrh GUE padá. Ďalej 04030101 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Potom ďalšie 4 pozmeňovacie návrhy 05 a 07. To by sme mohli odhlasovať en blok. Kto je za? proti, zdržal sa, zamietnuté. 04030108, kompromis blok 1, kto je za, proti, zdržal sa, schválené e, pozmeňovací návrh GUE 7203 pada teraz 04030203 mikrofinancovanie a sociálne podnikanie, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 08020301, kompromis, podblok 3, kto je za, proti, zdržal sa, schválené, kom, navrh, pardon, pozmeňovací návrh bude pada. Kompromis, podblok 3, 08020302, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 7034 tým pádom padá. 080206. Kompromis o podbloku 3. Opätovne zaviesť úrovne pred FC. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Chválené. 7035 GUE pada Euratom. Kto je za? Proti? zdržal sa, zamietnuté. Kompromis podblok 1, položka 12, 0201, e, kto je za, proti, zdržal sa, schválené a potom návrh 7039 pada. Teraz 13.03.12. Kto je za? Proti? zdržal sa, myslím, že to je zamietnuté, ale radšej si to overíme, čiže hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. E, zamietnuté. Položka 14.04.01, kompromis podblok 1. E, kto je za? Proti? Zdržal sa schválené GUE 7045 padá. 15.02.02 Hlasujeme unblock. Kto je za? Čiže 15.02.02 a 03. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 18.05.03 01 e, kompromis pod blok 3. Kto je za? Proti? zdržal sa, schválené, GUE, tým pádom padá 7259. Ďalej, máme tu vytvorené nové položky, o ktorých môžeme hlasovať unblock. Ide o položke 010206 až 240252, pokiaľ nikto nie je proti, navrhujem, aby sme o nich hlasovali unblock. Kto je za? Zvihnú ruku, prosím. Proti? zdržal sa, zamietnuté, teraz eh, rezervy 12.02.03, sú tu dva pozmeňovacie návrhy, zelený 84,92, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté, Ekon 6629, za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Remark pripomienky 020201 prvý pozmeňovací návrh, kde sa mení názov položky, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Ďalej, toto sa týka mikro, malých a stredných podnikov, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Ďalej, SMI, malé stredné podniky, kto je za? Pán spravodajca, hovoríme o malých a stredných podnikoch, kto je za, proti? Je to IMKO 6650, kto je za? Proti? Zdržal sa, schválené. 020301 nástroj jednotného trhu. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Schválené. Development of the internal market of goods and Rozhodnutného trhu e, služieb rozpočet kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený 4521, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Inko, kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. 0204, 0203. FAM 6401, kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. 0403 zelený 8451, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí 0602 0101 TRAN 5580 VER 8471, kto je za, proti, zdržali sa schválený. TRAN 5581 a zelený 8470, kto je za, proti, zdržali sa Zamietnutý. 0602102, hm, zelený 8472, kto je za? Qui est contre? Proti, zdržali sa, zamietnutý. 08, výskum a inovácie, bač 4522 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 08020202, FAM 6402 za, proti, zdržali sa, schválený. 0202, 08020302, NV 5412 za, proti, zdržali sa, to si overíme, elektronicky hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 15.02.01.01 Dva pozmeňujúce návrhy KULT 6147 a VR 8455 za. Budeme hlasovať o tomto riadku. Ale jeden riadok som preskočil zase, takže prepačte mi. A vrátime sa hm, trochu dozadu. 13.03.12. MEMB 9002. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutý. 15.02.01.01, ako som hovoril pred chvíľou, kul 61.47 a ver 84.55 za, proti, zdržali sa, schválený. 15.02.01.02, kul 61.48 za, proti, zdržali sa, schválený. Ver 84.56 za, za, proti, zdržali sa, schválený. 33020301 Company Law s tromi pozmenujúcimi návrhmi. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Teraz prejdeme k hlasovaniu o riadku kruhu 1b. Máme tu jeden podblok. v rozpočtu no a nájdete to v prílohe tabulka 2, čo dáva detaily, kto je za, proti, zdržali sa, bolo to schválené. A teraz prejdeme k hlasovaniu. Ehm, no, máme tu z 13 pozmeňujúcich návrhov, ktoré chcú odstrániť eh, riadok na zníženie DVS-kov. Mm, Takže je tu riadok 040260 až po riadok 13 0801 eh, navrhujem, aby sme hlasovali a blok, ak súhlasíte. Kto je za tieto pozmeňujúce návrhy, zdvihnite ruky. Kto je proti? Kto sa zdržal? a bolo to zamietnuté. Teraz prejdeme k hlasovaniu o riadkoch 040221 za pozemci návrhom MEMB 9000, kto je za, proti, zdržali sa za zamietnutý. 13.03.69 Pozmeňujúce návrhy EKR 8350, Badger 4519. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Et puis, nous avons une série... Teraz máme viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú e, prijatia prerozdelenia e, utečencov a integrácie Rómov s rezervou od 10 až po 5 Takže myslíte, že by sme mohli o, pani Gressle, že by sme mohli hlasovať o týchto pozmeňujúcich návrhoch unblock? Vous êtes d'accord? Súhlasíte? No dobre. Takže kto je za tieto rezervy, prosím, zdvihnite ruky. Ceux qui sont opposés. To je proti. Kto sa zdržal? Tieto pozmeňujúce návrhy o rezervách sú zamietnuté. Teraz eh, pomienky 040260 eh, prvý bač 4628 pani Gresla, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnutí. Budge 4552, Gadia Zabal, to je za. Proti. Zdržali sa, bolo to zamietnuté. 040261, Budge 4631, pani Gressle, to je za. Proti. Zdržali sa, bolo to zamietnuté. Budge 4554, kto je za? Proti. Zdržali sa, zamietnutý. 040262, bač 4630, to je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Bač 4553, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 040264, GUE 7011, bač 4667, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 040601 GUE 7015 BAČE 4672 kto je za proti zdržali sa zamietnutí SAD 7707 kto je za proti zdržali sa schválený 13.03.17 Completion of European Regional Fund Member 9001. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 130360. Bač 4601. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Bač 4602. Kto je za? Proti? zdržali sa, bolo to schválené. Chcete si to overiť? Dobre, overíme si to. 0360, pardon, Budge 4602. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 20 hlasov proti 16. 13.03.61, bač 46.03, za, proti, zdržali sa, zamietnuté, bač 46.04, za, proti, zdržali sa, myslím, že to bolo schválené, ale overíme si to. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené. Myslím, že z EPP hlasuje jednu, jednu, jednu osobu naviac. No dobre, takže bolo to schválené. 13.03.62, bač 46.05. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnutí 4606, z, kto je za, proti, schválený. 13.0460, BAT 4607, pani Gresle, kto je za, proti, zdržali sa a bolo to zamietnuté.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 Sur la rubrique 2. Teraz k okruhu 2. Prvý podblok ktorý hm, hovorí o záväzkoch. tabuka 1, kto je za, proti, zdržali sa, bolo to schválené. Druhý podblok, a je tu príloha tabuka 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválený teraz 0502 0599 GUE 7079 kto je za? Nemôžeme hlasovať unblock, pretože no, ja navrhujem, aby to sme hlasovali pod tým záväzkami, takže budeme hlasovať o riadku 0502 0599, kto je za? Proti? To sa zdržalo zamietnutý. A teraz unblock od 05020908 až po 130802. Kto je za tieto pozmeňujúce návrhy? Proti? Zdržali sa? A bolo to zamietnuté riadok 340202, eh, kompromisný pozmeňovací návrh, eh, podblok 2, kto je za, proti, zdržali sa, pozmeňovací návrh GUS 7068 je bezpredmetný týmto. Teraz eh, no, riadky alebo oddelené riadky 05046005 GUS 7075 2473 4673 to je za je proti? Zdržali sa? zamietnutí 070208 Európsky fond pre prispôsobenie ostrovov GUE 7090 Badge 4705 nová, nový riadok to je za proti zdržali sa zamietnutí 070208 GUE 7032 Badge 4704 za proti zdržali sa, zamietnutí. Pripomienky 0502 0599 GUE 7079 BAČ 4676 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 0502 0803 Agri 6212 za, proti, zdržali sa, schválený. 0502 11 99 BAČ 4243 za, proti. Mm, bolo to úplne jasné, takže si to overíme. Hlasovanie je otvorené. 0502 11 99 ba 42 43 Hlasovali ste všetci. Jeden hlas nám ešte chýba. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. Ďakujem pekne. 05030101 EFDD 8605. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Bolo to zamietnuté. 0503 01 10 EFDD 8610 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 05046 001 poraz udržateľného rozvoja vidieka BAČ 4600 za, proti, zdržali sa, bolo to schválené. Rubrik 3, heading 3. Okruh 3, prvý podblok, príloha tabuka 1, kto je za, kto je proti, držali sa, a bol to schválený druhý podblok nad návrh rozpočtu, detail tabuka tabulka 2, kto je za, proti, Zdržali sa. Bolo to schválené. Nous avons des votes séparés. Teraz sú späť hlasovania. Máme riadok 16.03.02.03 až po riadok 18.07.01. E, Takže myslím, že môžeme hlasovať unblock. To je za tieto pozmeňujúce návrhy proti, kto sa zdržal, boli zamietnuté. 23.03.01.01, kompromis pod bloku 2, okruhu 1A, kto je za, proti, zdržali sa, bolo to schválené, a pozmeňujúci návrh GUE 7057, bezpredmetný ďalej je riadok os, osobitné, alebo teda riadky 1802-0104, vytvorené nové riadko, SAD 7661, LIBE 6037, kto je za? Proti? Zdržali sa, bolo to schválené. Teraz riadok AMIF 1803-0101, 020304, pozujúce návrhy LIBE 6055, SAD 7658, LIBE 6056, SAD 76, 7659. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Bolo to zamietnuté. 33 02 riadok 33020102, pozmeňujúci návrh FAM 6406, kto je za? Proti zdržali sa. No to schválené. Teraz pripomienky 090501 Kult 6146 SAD 7651 VER 8458 to je za proti zdržali sa schválení 090505 Pozmeňujúci návrh, ústny pozmeňujúci návrh spravodajcu k návrhu b 4617. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Bolo to schválené. 15.04.02 Pozrieme sa na kul 61.50, SAD 76.52 VR, 84.57 za, proti, zdržali sa, bolo to schválené. 16.03.01.03, BAJ 46.19, kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. 16.03.01.04, AVKO 67.39, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 16.03.04, KUL 61.11 za? Proti? Zdržali sa schválení. 17.04.02, BAČ 4756, GUE 754, za, proti, zdržali sa, bolo to schválené, 170404, prvý pozmeňujúci návrh NV 5405, kto je za, proti, zdržali sa, schválený, a pozrieme sa na GUE 7055 a BAČ 4757 s tým bezpredmetné. 18.02.01.02 BAČ 4205 za proti zdržali sa schválené 18.03.01.01 BAČ 4523 za proti zdržali sa schválené 18.04.01.01 Prvý pozmeňujúci návrh kult 6144 za, proti, zdržali sa, bolo to zamietnuté, ďalší pozmeňujúci návrh eh, v tomto riadku, 67 6741 to je za, proti, zdržali sa, bolo to schválené. 18.04.01.02 AVKO 67.30, kto je za? Proti? Zdržali sa? Bolo to schválené. Bate 45-31. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 33.02.01 k 80.64 a 47, 47.66 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý riadok 330202, dva pozmeňujúce návrhy ALDE, 7785, kto je za? Proti? Zdržali sa schválení. Ďalej, pozmeňujúce návrhy FAM 6408 a VR 8460, kto je za? Proti? Zdržali sa schválení 3302 v 8490. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí 330401, Inko 6653 za, proti, zdržali sa prijatí B 4532, to je za, proti, Zdržali sa? Schválený. Nous en venons à la rubrique 4. Teraz oddiel 4. 4 podbloky v rámci neho. Prvý podrobnosti máte v prílohe číslo 1, kto je za, Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Druhý podblok, ktorý je nad návrhom, to je príloha číslo 2. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. Tretí podblok. Pod návrhom rozpočtu a rezerv príloha číslo v tabulke číslo 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. 4 podblok, kde ide o transfer špeciálnych e, zastupcov, doplnok tabulka číslo 4, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Myslím, že v tých oddelených hlasov hlasovaniach od 01036 by sme mohli hlasovať eh, en blok, vychádzajúc z toho, že v tej 03 nie je čo hlasovať, ale súhlasíte, hlasujeme o celku týchto pozmeňujúcich návrhov. Eh, dajte mi signál rukou. Keď ste proti, hlasujte teraz. Ak sa niekto zdržal, hlasujte teraz. Tieto pozmeňujúce návrhy sú zamietnuté. 19.03.02 72-79 z oddielne GUE za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Bač 4304 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 21.02.06, to môžeme hlasovať en blok, 21.02.05. Hlasujte, prosím. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 21.02.07.05 linka pozmenený GUE 71.29 za proti zdržal sa niekto zamieta sa Štyridsaťštyri, štyridsaťjedna, budž a štyridsaťpäť, desať a po množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktoré sem spadajú až po 21.01.701 e, spoločne tento blok za, proti zdržal sa niekto zamieta sa kompromis 22.02.01.01 nad e, hodnotami rozpočtu kto je za proti Zdržal sa niekto? Príjima sa. 72-71 GUE vypadáva. Unblock hlasujeme 22, 03 0302 až po 01. Ak ste za, eh, hlasujte. Proti. Držal sa niekto. Zamieta sa kompromis 22040104 16 miliónov nad e, návrh rozpočtu za proti zdržal sa niekto príjima sa následne padá GUE 7272 teraz unblock 22040301 až po 04 kto je za proti zdržal sa niekto zamieta sa 230202 GUE 7056 nad návrh rozpočtu, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 23030202 7059 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Oddelenie o nových e, riadkoch. 19.02.03 a AFED 523 nová linka za proti zdržal sa niekto si overíme hlasujme teraz Končím hlasovanie. Zamietá sa. Poznámky. 13.07.01 Pán Böge. Ten je ale stiahnutý 19.02.01 od pána Beldera za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 19.06.01 z AFETu, EPP a rozpočtu príslušné pozmeňujúce návrhy. Za. Proti. Zdržal sa niekto, príjma sa. 21.02.01 eh, Latinská Amerika 58.57 DV za proti zdržal sa niekto zamieta sa zameranie na e, najodkázanejších za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 21.02.02 spolupráca s Áziou, DV 59.12, oddelené hlasovanie. Prvá časť. Kto je za prvú časť? Prepačte ešte. K tej najprv zmena názvu k 210202 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. DV 5912 v dvoch častiach, prvá časť na základe žiadosti SAD, prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, prvá časť sa zamieta, druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, druhá časť sa zamietá. Rozpočet 52, 20, 45, 26 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 21.02.03 DB5858 za, <clears throat> proti, To si overíme elektronicky. Hlasujeme elektronicky. ...21.02.03, DV 58.58. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 21.02.04 tu dve časti. Zelený 8494 a buč 4618. Za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Rovnaký riadok, rozpočet 4618, ochrana zraniteľných skupín, antisemitizmus, za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 210205 DV 5213. Najprv nás, zmena názvu za, proti. Zdržal sa niekto? To si overíme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Druhý pozmeňujúci návrh výdavky, ktoré musia plne rešpektovať nariadenie DCI. Za? Proti? Prosím, hlasujte dôrazne. Za, že výdavky musia plne rešpektovať DCI. Kto je proti? To si overíme. Hlasujme teraz. Zdá sa, že ešte všetci nezahlasovali. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Prepáčte. Došlo nám, že na 21.02.03 45.27 sme nehlasovali vraj, pokiaľ ide o slobodu vierovýznania. Hlasovali sme proti. Nemeškáme, takže všetko má svoj čas. Rozpočet teraz 45-28, k tomu sa treba vyjadriť. Milím sa. 21.02.06 59.14 zmena názvu prvá vec za proti zdržal sa niekto preveríme si to zamieta sa to zlepšenie vzdelávacieho systému za proti zdržal sa niekto zamieta sa 21020703 DV 5915 spoločne so zelenými 8462, kde ide o zdravotníctvo. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? To si overíme. Hlasujme. Hlasovali ste všetci? Končím hlasovanie. Zamieta sa. SAD 7553, rodová rovnosť, SRHR, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. FEM 6404, rodová rovnosť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 21 02 07 049 DV 5863 a VERT 8463 Trust Fund. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? To si overíme. A to elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 21.02.07.05 Badge 4221 SAD 7563 a VERT 8480 Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Príjima sa. Máme tu ďalej DV 59.16 na základe skupiny SAD a vyjadríme sa. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prvá časť sa zamietá. Druhá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 21020801 FEM 6405 zvýšenie financovanie SRHR e, medzera po e, vláde e, Trumpovej za proti držal sa niekto, zamieta sa SAD zvýšenie financií pre e, SRHR. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. buď 45, 18, 20% malým a stredným podnikom duál, a inštitúcie duálneho vzdelávania. Kto je za? Kto je proti? To si musíme overiť. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 22 hlasov za, 15 proti. Línie 21. 21.02.09. Je tu žiadosť o hlasovanie. Oddelené hlasovanie SD, prvá časť sa týka pozmeňovacieho návrhu DV 5917, prvá časť, kto za? proti, kto sa zdržal. Prvá časť je zamietnutá, druhá časť za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Potom 210401 a FED 35, pardon, 5358 minimálne 15 milión eur na činnosti v Turecku. Kto je za? proti, zdržal sa, schválené. A ďalej, pozorovatelia ľudských práv, základných slobod a podpory demokratických reforiem. Tu je žiadosť e, od SD o oddelené hlasovanie, si návrh BAČ 4529, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa, e, schválené druhá časť, za, proti, zdržal sa, zamietnuté 22020302, AFED 5351, kto je za? Proti, kto sa zdržal? Prijaté. SD 7565, kto je za? Proti. Zdržal sa. Zdr- e, zamietnuté 22020 0401 multi-country programs, regional integration and territorial cooperation, AFED 5216, ALDE 7793, rekonciliácia v, na Západnom Balkáne, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. 2204-0104, BUDG 450, pardon, 4530, proti financovaniu nenavisti, násilia a terorizmu, za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 230201, DV 5892, SD 7556, VERT 8481, za, proti, zdržal sa, prijaté. Myslím, že teraz môžeme hlasovať o príjmoch a špeciálnych nástrojov. Sú tu nové riadky, Týkajú sa príjmov. V prvom rade sú tu dva pozmeňovacie návrhy, rovnaký cieľ GUE 7071 a BAČ 4773. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? zametnuté. Potom tu máme ďalší návrh, pozmeňovací návrh GUE 7070, BUŽ 4772, kto je za? Proti? A kto sa zdržal? Tieto dva pozmeňovacie návrhy sú zametnuté. Pokiaľ ide o mimoriadne nástroje, 040401 ehm, EGF, e, to je pozmeňovací návrh BAČ 4456, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Potom tu sú ďalšie dva pozmeňovacie návrhy 130601, ALDE 7877 a BAR 4592. Tam sa hovorí o navýšení e, prostriedkov návrhu rozpočtu, to je za proti, zdržal sa, zamietnuté. Oba pozmeňovací návrhy. Ďalej 400243 rezerva pre fond prispôsobenia sa globalizácii. Prvý pozmeňovací návrh BAČ 4457. Tam sa vypúšťa riadok. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Potom ďalšie dva pozmeňovací návrhy ECR 8324 a BAČ 667 tu sa vypúšťa tiež e, číslo, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 4, 0, 40, 02, 44, Európsky fond Solidarity, badge, e, kompromisný návrh so spravodajcom, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. A ďalej badge 4225, ten padá. rovnako aj ALDE 7902, REGI 6524 a Badge 4609. Teraz sa dostávame aj k pripomienkam. 13.06.01, dva pozmeňovacie návrhy, rovnaký cieľ, ALDE 7877 a 24592, 4592, obete teroristických útokov, kto je za, proti, kto sa zdržal. Pozmeňovacie návrhy sú schválené. Myslím, že máme čas na to, aby sme sa vyjadrili k zoznamu pilotných návrhov a prípravných činností. Súhlasíte? Takže najprv je tu blok, kde sú detaily v prílohe. If adopted all amendments on pilot projects, e, čiže pokiaľ to bude prijaté, všetky ostatné pozmeňovacie návrhy o pilotných projektoch či prípravných činnostiach budú bezpredmetné až na tie, kde sa, o ktorých sa hlasuje oddelenie, kto je za, proti, zdržal sa, schválené. Takže teraz máme oddelené hlasovanie. Všetky majú rovnaký cieľ vypustiť či už číslo alebo položku. Pán spravodajca, myslíte, že môžeme o nich hlasovať na blok? Áno, môžeme. Čiže hlasujeme. Kto je za? Prosím, zvinite ruku. Proti? Zdržali sa. Myslím, že tí, čo sú proti, sú vo veľkej väčšine. Tieto pozmeňovacie návrhy sú zamietnuté. Restez là pour aujourd'hui. Myslím, že tým by sme to na dnes mohli ukončiť. Hlasovací, finálny hlasovací zoznam týkajúci sa pladie, ten, ten zoznam bude k dispozícii dnes večer pretože sa vyvíja, alebo teda stavia na dnešnom hlasovaní o záväzkoch a myslím, že môžem povedať aj to, že zajtrajšia popoludnejšia schôdza bude môcť byť e, zrušená Takže to, čo treba ešte odhlasovať, sa odhlasuje zajtra ráno. Ďakujem vám pekne. A som rád, že sme to dokázali tak rýchlo e, odhlasovať. Je to naozaj plod práce našich spravodajcov, ktorí dobre pripravili pozmeňovacie návrhy, ale aj našich spolupracovníkov, politických poradcov, asistentov. Chcem im všetkým poďakovať. Myslím, že by sme mali im zatlieskať za, e, alebo teda im urlažovať vynikajúcej práci. E, chcel by sa niekto spýtať niečo k bodu rôzne? Nie. Takže schôdza je týmto odročená do zajtra rána 9. E, hodiny ráno.